Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e a tutte. Začneme teda, prajem všetkým dobrý deň. Máme tu na programe viacero bodov. Dúfam, že teda nemáte nejaké výhrady voči návrhu dnešného programu schôdze. Nevidím, že by boli výhrady. Takže začneme oznámami predsedníctva. Ako viete, mali sme tu e, z 26. a 27. program. Nemáme tu nejaké nové návrhy na schválenie, ale to, čo sa týka dnešného zasadnutia, chcem vyjadriť našu účasť priateľom a príbuzným tí, ktorí prišli o život e, pri explózii v Indonézii začiatkom týždňa. Viem, že to bolo namierané proti kresťanským svedostánkom a proti policii. Demokracia v Indonézii a dejiny náboženskej tolerancie Indonézii sú týmto predmetom útoku a vieme, že bolo veľa zranených taktiež v tomto útoku. Okrem toho, vieme, že včera sa e, stali veľmi závažné veci v pásme gazy. Dovolte mi v krátkosti niekoľko úvodných poznámok. Nechcem posudzovať veci, ktoré súdy budú proste vyjadrené inde e, v rámci Bezpečnostnej rady a tak ďalej. Ale to, čo sa stalo na hranici pásma Gazi včera, je ozaj veľmi vážne, pretože myslím si, že môžem povedať, že e, neprimeraná reakcia zo strany Izraelu, kde okolo 50 ľudí bolo e, zabitých a veľké množstvo bolo zranených, a v súvislosti aj s tým, čo bolo v Indonézii, aj s tým, čo sa stalo včera v pásme Gazy, e, by sme teda mali vyjadriť e, svoju účasť minútou ticha. Merci, euh, prezident. En fait, euh, euh, j'ai demandé... Ďakujem za slovo. Teda, ďakujem, pán predseda. E, žiaľ, som, teda hlasil som sa o slovo, pretože minulý týždeň spolu s ďalšími predstaviteľmi z výboru pre zahraničie a s delegáciou pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou sme naozaj boli v Indonézii a jednou z tém, ktorá sa pretraktovala e, teda jedna z vecí, ktoré sa prediskutovali, bola hrozba, ktorá vysí nad hlavami občanov. Konkrétne práve kvôli extrémizmu, ktorý sme eh, priamo videli, bohužiaľ. Bohužiaľ taktiež delegácia EÚ sa e, stretla s názorom, že tam vlastne panuje moder, e, teda umiernený islám a že šaria ako zákon nie je presadzovaný a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, čo sa deje, nie je priateľné. Naozaj, e, toto bolo veľmi povrchné hodnotenie situácie. A Myslím, že je čas veľmi vážne diskutovať o tejto. Proste diskutovať to, čo sa deje priamo v teréne. Určite, áno. Dobre, teraz prejdeme k bodu číslo 3 na e, programe a to je výmena názorov s predsedom Národnej rady pre ľudské práva Marockého kráľovstva o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v tejto krajine. Pozvali sme pána Jazamina za účelom výmeny názorov, aby sme mohli pohovoriť o týchto veciach, ktoré sú ozaj veľmi závažné. Takže týmto dnes začneme. Je v Maroku sme taktiež zaznamenali reakcie predstaviteľov občianskej spoločnosti napríklad v Marrakeši a s veľkým e, zaujímavou pozornosťou náš podvýbor sledoval vývoj udalostí v Maroku a máme tu aj nejaké postrehy, aj otázky a potom poprosíme, aby ste na ne reagovali. Ale prvne, dáme priestor kolegom, rád by som vás požiadal, či by ste nám mohli zhruba na 10 minút uviesť situáciu v Maroku. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci, a rád by som vyjadril poďakovanie za pozvanie a Národná rada pre ľudské práva je orgán, ktorý je e, v úzkom kontakte s mnohými inštitúciami pre ľudské práva a mnohé z týchto sú vlastne akreditované zo strany OSN. Naša e, organizácia má status A zo strany OSN, to znamená, že je to pluralistická hodnota a kroky tejto organizácie sa pokladajú za ozaj významné. Radi by sme poukázali na tie najvýznamnejšie aspekty vývoja v oblasti ľudských práv v našej krajine. A môžeme potom v diskusii prejsť hlbšie. poprvé, Národná rada pre ľudské práva. 1. marca bol vydaný vestník v Maradskom kráľovstve a tam sa jedno, jednohlasne schválil tento materiál oboma komorami parlamentu. A konkrétne táto Rada pre ľudské práva sa stane hlavným mechanizmom e, na zabraňovanie mučenia a zlého zaobchádzania. S týmto súvisí aj príslušný protokol Týka sa to jednak e, novinárov, ale aj osob, ktoré e, majú nejaké postihnutie. Zároveň ide o to, aby naše kráľovstvo mohlo príjmať aj medzinárodné e, dohovory, aby byť účastníkom medzinárodných dohovorov a dohôd v oblasti ľudských práv. Dochádza u nás k vysokej úrovni interakcie a medzi Marockým parlamentom a Národnou radou pre ľudské práva. V roku 2012 Rada pre ľudské práva prijala tzv. belehradské zásady, ktoré súvisia s medzinárodnými e, e, aspektami ľudského práva a účasťou parlamentu v týchto otázkach. A v decembri 2014 sa na to nadvezovalo ďalším krokom. 14 krát už sme boli požiadali o to, aby sme vyslovili nejaké naše stanovisko. A, a oficiálne sme boli teda kontaktovaní 14 krát ze strany parlamentu. Máme ten pocit, že obe komory možno prijali 30 z našich odporúčaní, čo je dosť veľká úroveň Pokiaľ ide o implementáciu, tak e, je tu aj aspekt ústavy. Samozrejme, e, vnímanie e, je celkom pozitívne, ale prakti- tomuto sa ešte vrátim aj neskôr. Lada pre ľudské práva bola schválená a Zároveň existujú niektoré dôležité zákony, ktoré ešte treba upraviť a prijať. To minimum, ktoré potrebujeme, je zákon o úlohe súdnictva a pokiaľ je ministerstvo spravodlivosti, tak um, um, do veľkej miery ide o volených sudcov. Po druhé, potrebujeme aj nezávislú prokuratúru. V súčasnosti máme národnú prokuratúru a to je vlastne ako e, súčasť e, ministerstva e, spravod- spravodlivosti. A zdá sa mi taktiež, že sú pred nami dva dôležité texty, ktoré ešte momentálne neboli schválené a práve je nám veľmi ľúto jednak trestný zákon a trestný poriadok. E, táto téma sa prediskutovávala v oboch komorách parlamentu a je dosť paradoxné, keď hovoríme o tom, že máme povedzme trestný zákon, ale nemáme trestný poriadok. A je absolútne nutné diskusovať o oboch týchto dôležitých zákonoch. Takže toto všetko je potrebné pre e, dobré riadenie a správu krajiny. Teda mať oba tieto zákony e, náležite podchytené. Ďalej, je tu aspekt boja proti diskriminácii voči ženám a, a tak ďalej. Tak ďalej. Proste e, e, ešte nevznikli mnohé inštitúcie, ktoré by mali už existovať. Takže je tu aspekt boja proti všetkým formám diskriminácie a za transparentnosť. Čiže potrebujeme, aby vznikli aj príslušné orgány, aby zohrávali patričnú úlohu, podobne ako zohráva naša Národná rada pre ľudské práva. Dovolte ešte v krátkosti sa zmením o nasledovnom. Viete, že tento rok e, sa bude konať e, v decembri konferencia hlav štátov, a týka sa to hlavne témy migrácie a utečencov. Chcem e, zdôrazniť z tohto postu, že nesmierne dôležité hlbšie prediskutovať túto tému. A je to dôležité aj z hľadiska politiky migrácie, ktorú uplatňuje Maroko. Sú tu tri dôležité veci najmä. Po prvé, nová politika migrácie, ktorú sme práve prijali v Maroku. Po druhé, je regularizačná fáza, eh, teda vytvoriť určitú cestovnú mapu, určitý plán v rámci Africkej únie, ako postupovať v tejto téme. A toto ešte pred e, summitom EU e, s Africkou úniou v Abidžane, tak niekoľko mesiacov predtým by sme mali pripraviť e, podklady aj na ten Marrakeš, čo som spomínal, ktorý bude v decembri. Takže zdá sa mi dôležité z hľadiska Maroka, čo nám určite pomôže, aby sme pochopili lepšie, čo sa deje v našej krajine. Poprvé je tam ten aspekt dynamiky, to sú sociálne otázky, a to sa týka celej spoločnosti v Maroku a máme určité dedictvo, alebo e, teda témy, dedictvo, e, prerušenie tehotnictva, alebo individuálne slobody, teda slobody jednotlivca, a sloboda zmýšľania a vierovýznania, Takže toto si vyžaduje verejnú diskusiu a myslím, že toto je súčasť toho procesu konsolidácie demokracie. To u nás prebieha. Dôležité je, aby sme zabezpečili, a k tomuto sa určite ešte neskôr vrátime, to je intenzita sociálnych protestov. A je dôležité, aby sme vedeli, čo sa tam deje, a vedieť aj, čo sa deje v oblasti, ktorá nie až tak ďaleko od mesta Džarada. A momentálne prebieha veľké hnutie za bojkotovanie. A ale tiež je dôležité poukázať, či je to úspešné alebo neúspešné hnutie. Sú tu dve rôzne témy, ktoré sa týkajú Maroka v tomto zmysle, čiže príslušné orgány a ďalšie e, inštitúcie sa k tomu samozrejme vyjadrujú. Ide o to, že úroveň povedomia a toho, čo sa tu zdôrazňuje, to narastá. Monako má právo na to, aby teda 23 miliónov Maročanov z 24 miliónov celkovo e, majú prístup napríklad e, k internetu, ale e, hovoríme aj o ekonomických a sociálnych právach. Ešte ostáva dosť veľa práce, ktorú treba vykonať. Týka sa to občianských práv aj politických práv a je to čoraz naliehavejšie. Ak sa mám vyjadriť na záver, Chcem zdôrazniť aj aktívnu úlohu, ktorú zohráva aj naša spoločnosť. Je to úplne nová vec a prebieha verejná diskusia v Maroku. Starší občania, aspekt ľudských práv, e, drogové závi- drogová závislosť. Takže stále máme ešte medzery vo verejnom sektore, ktoré treba vyplniť. a hľadajú sa aj úplne nové, inovatívne návrhy. A to isté platí aj o osobách s postihnutím. Čiže sú aj nové aspekty politiky, ktoré sa objavujú teraz v našej krajine. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za tieto úvodné slova. A teraz dávam na 3 minúty priestor pánovi Vulzovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, myslím si, že sme si v plnej miere vedomí toho, aké sú tu výzvy, ktoré treba riešiť ako dnes v úvode povedal rečník. A chce mať predsa stabilnú krajinu, ale možno ten celkový kontext v oblasti je menej stabilný. Takže snažíme sa prichádzať s konštruktívnymi návrhmi. Niekedy je to ťažké, ale aj tak sa snažíme byť konštruktívni, aj pokiaľ ide o kritiku vo vzťahu k ľudským právam a tak ďalej. Myslím, že práve e, váš výbor veľmi jasne poukazuje aj na tieto vzťahy, ktoré máme e, s týmito nezávislými inštitúciami. A mám konkrétne na mysli aj e, náš tá teda orgán, ktorý sa tu spomína, Národnú radu pre ľudské práva. Doteraz tam boli ozaj veľmi dobré a zdravé vzťahy. A no, ja som túto inštitúciu doteraz aj podporoval, aj podporujem. A máme pravidelné kontakty na viacerých úrovniach. Predovšetkým keď nás kontaktujú napríklad zo strany Európskeho parlamentu aj vo vzťahu k jednotlivým otázkam. Rád by som sa zmenil o tom, že Národná rada pre ľudské práva e, vyjadruje e, svoje stanoviská k viacerým závažným otázkam. S nimi konzultujeme, teda napríklad podľa ide voľby a spoluprácu nedávno. E, boli aj konkrétnejšie aspekty, kde sme konzultovali s touto inštitúciou o otázkach západnej Sahary. Máme teda veľmi bohaté a rôznorodé vzťahy s delegáciou v Rabate a sú tu veľmi dôležité témy, o ktorých e, diskutujeme a naozaj táto inštitúcia zohráva významnú rolu. E, sú tu delegácia regionálne výbory, e, ktoré sa týkajú západnej Sahary a máme pravidelné kontakty aj pokiaľ ide o EU a Maroko v oblasti ľudských práv, ale do istej miery za posledných niekoľko rokov boli tieto aktivity pozastavené vzhľadom na určité ochladzovanie vzťahov medzi EU a Marokom z určitých dôvodov ale predsa môžem povedať, že dialog bol až do nedávna e, veľmi pravidelný a boli, sme, boli by sme radi, keby sme opäť mohli oživiť tieto kontakty. A rád by som bol, keby sme mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Marokom v záujme stabilizácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže máme 7 kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Na dve minúty poprosím každého. Slovo má pán Preda. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za slovo. V prvom rade chcem uvítať medzi nami pána Jazamiho, Rád by som poukázal na to, že pracujeme na ľudských právach e, rovnako e, voči všetkým e, krajinám, čiže aj vo vzťahu k Maroku. A ako náš predstaviteľ pre zahraničné vzťahy nám oznámil, sme pripravení veľmi otvorene diskutovať o všetkých otázkach, A niekedy e, tie spôsoby zaobchádzania nie sú korektné, teda pokiaľ ide o vzťahy k Maroku. Ako teda vznikol tento, vznikla táto Národná rada pre ľudské práva? To vlastne je výsledok určitého pozitívneho vývoja v našej krajine. A Teraz práve vidíme, že Maroko e, má výnimočné postavenie, čiže existuje tam e, organizácia, ktorá je nezávislá od výkonnej moci a odporúčania tejto organizácie e, sú zo strany verejných orgánov a štátnych orgánov čoraz viac rešpektované. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Slova pani Arena. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za prezentáciu. E, my sme sa stretli pred dvomi týždňami v oblasti ľudský, na tému ľudských práv, hlavne práv žien. Pretože situácia v Maroku, dokonca i keď sa zdá zaujímavá a vyriešená povedzme na legislatívnej úrovni, konkrétna situácia vyvoláva znepokojenie Ide najmä o reprezentáciu na trhu práce. Je tam nižšia účasť ako 27 žien a to je krajina, ktorá má mnoho vzdelaných žien, vysokoškolsky vzdelaných žien. Je ich stále viac a viac, ale zdá sa, že ich prístup k práci je stále obmedzenejší. Potom násilie proti ženám. To vidíme rastúcu mieru, vysokú mieru, dokonca máte zákon, ktorý zakazuje násilie na ženách, ale uplatňovanie tohto zákona sa zdá veľmi zložité a tie zdroje, ktoré sú k dispozícii na uplatňovanie zákona, nestačia. Počul som aj, že stredisko a ukrytí pre byté ženy pre, e, e, e, sa zatvárajú zákony síce príjmate, ktoré ich ochraňujú, ale aplikácia sa zdá smeruje práve naopak. A vidíme poligamiu, e, sobaše s mladistvými. Tam došlo naozaj k spomaleniu a uplatňovania zákona. Napríklad sa neupravujú náboženské sobáše a potom dochádza k sobášom mladistvých a detí a vidíme aj nárast poligamie. Takže chcem vedieť, čo robíte, aby ste e, e, mali nielen zákony na papieri, ale ich uplatňovali, aby ste zabranili tejto divergencii? Mnohí, ktorí robia dôležitú prácu, majú možno inú víziu, ale pracujú na emancipácii moslimských žien v Maroku a aj inde. A e, Mohamed Bet napríklad, ktorá sa tam, a, e, a, ktorý sa tam a, e, angažuje, prišiel o miesto a nedostávajú už dotácie od marockej vlády. Takže sa zdá, že je tu veľká priepasť medzi tou vôľou pohnúť sa vpred a e, tým, čo sa deje v realite. Ako mieni parlament toto riešiť? Ďakujem. Ďalší, nech sa páči. Dobrý deň. Vítam vás na našom fóre a v tomto parlamente. A Maroko je mimoriadne dôležitým partnerom pre nás a máme záujem o pokrok Maroka vo všetkých oblastiach, najmä v oblasti ochrany ľudských práv. Nespomenuli ste západnú Saharu ako špecifický problém v oblasti ľudských práv v Maroku. A ja vás nechcem tu na vyprovokovať k debate o politických otázkach a o vašich e, názoroch. Ja sa nepýtam na váš názor e, na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora k štatútu západnej Sahary, ale máme tu na tieto dve rozhodnutia a dúfajme, že dojde k politickému riešeniu E, s medzinárodnou účasťou na, tom, tohto, na tomto riešení. Ja dúfam, že problém západnej Sahary sa vyrieši v, os, v prospech Maroka a obyvateľov západnej Sahary. Mám ale konkrétnu otázku. Prípad pani Asfari Claude Maržin, dúfam, že som dobre vyslovil jej meno. Táto dáma je, drží hladovku už asi mesiac a e, nárokuje si právo na návštevu svojho manžela uväzneného marockými úradmi. Vyhostili ju a nesmie vstúpiť do Maroka. Asfar, jej manžel, bol odsúdený na doživetie za e, aktivity v spojení s ostatnými západosaharskými ľudskými aktivistami. Mnohí v tomto parlamente si myslia, že ten súdny proces bol nespravodlivý a nezákonný. A chcem sa vás spýtať len, či viete o tomto prípade pani Klot Asfari, Klot Mažin, a či ste zaujali nejaké stanovisko v, na obranu jej ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Teraz nás kolegyňa Beržia. Ďakujem. Ďakujem pán Jazami adresy. Myslím, že my sa poznáme už dlho takže si dovolím vás osloviť aj krstným menom. Vaša prezentácia bola veľmi vyvážená, ale myslím si, že niekoľko vecí v nej chýbalo. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo sa povedalo, a čo sa nepovedalo a e, pokúsime sa dosiahnuť určitý pokrok. Prekvapilo ma niekoľko vecí. Poprvé, tie nedostatky v systéme a v sociálnych právach a potom ten právny text, trestnoprávny text a trestný proces. To všetko ste tu povedali. E, vidíme aj hnutie na západnej Sahare a to je tiež sociálno-ekonomický protest, pretože západná Sahara je jeden z tých najchudobnejších e, regiónov. Bol som v Tunisku a hovoril som o Maroku. Stále si pletím tieto veci, prepáčte. Je to región, toto Rift, ako vieme, bol veľmi taký rebelujúci región, ale teraz vážne. Región Rift je jeden z najchudobnejších regiónov Maroka a situácia by nebola taká, aká je, keby marocké úrady splnili svoje záväzky a povinnosti. Len jeden príklad. Minulý december sme tu mali stretnutie s predstaviteľmi Iraku. Urazili ma marocké úrady a marocká tlač a vyhrážali sa sankciami pretože som organizoval Eh, odrodilecké stretnutie a ja som to považovala za úplne nepriateľné. Ja som to považovala za úplne nepriateľné, nepriateľné pre vládu, verejný sektor, aby sa vyjadrovali na adresu európskeho poslanca týmto spôsobom. Ja hovorím, ako hovorím, každý to vie. A ja si uvaž... ja poznám tú situáciu a určite tu nie som, e, neorganizujem nejaké secesistické hnutie, ale stretávam sa s ľuďmi z opozície, tak ako e, aj s, som to robila v Tunisku. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že chcem vysvetliť na verejnosti, čo sa deje profesor francúzského práva sa zúčastnil tohto stretnutia a od samotného začiatku jasne povedal, že spraví všetko preto, aby, aby zrušil toto stretnutie. Tento pán, ako som sa dozvedel, pán Bok, predstavoval, zastupoval pána Asada, otca, a bol pre, príkladom panarabizmu pre všetky moslimské krajiny. Je to veľmi ambiciózny program, je to niekto, kto podporuje režim a žiadal ma, aby som mlčala, odišla z miestnosti, volal marockej tlačovej agentúre a ja mu vlastne za to ďakujem, pretože zvýšil publicitu nášho rokovania. Takú publicitu som si ani vo sne nepredstavovala. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že je za týmto celý ten aparát demokracie a slobody prejavu. A to je ten skutočný problém. Došlo k zatknutiu okolo 500 ľudí, 150 detí, jeden súdny proces za druhým. Obvíňujú ich z terorizmu, zo snahy o odtrhnutie a podobne. A tresty sú veľmi tvrdé, podmienky vo väzniciach ťažké. Došlo aj k uväzneniu marockých nova, novinárov. Novinárov z e, Francúzska, novinár z Guardianu bol vykázaný, zakázal sa mu vstup do krajiny. A určite Maroko urobilo pokrok, ja v to verím, ale ja chcem povedať, že je mnoho rozdielov medzi textom a praxou, ale nie len tu. Mnohé mimovládky to hovoria, hovoria o tom, že ich znepokojuje súčasná situácia v Maroku k tomu, že dochádza k zhoršeniu situácie v oblasti ľudských, ľudských práv, obmedzovaniu slobody prejavu a nemal byť takýmto príkladom. Myslím si, že E, musíme zorganizovať aj ďalšie stretnutia, stretnutia s predstaviteľmi mimovládok a medzinárodných organizácií, aby sme získali vyváženejší pohľad na to, čo sa deje a to zvyčajne robíme. Preto vás tu dneska tiež vítame. Ďakujem. Ďakujem, Barbara. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Eliasami, za vaše vyhlásenie. Je dobré, že ste nás mohli informovať o tom, že Roko ratifikovalo niektoré dohovory, napríklad o zabranení mučenia. Ale a ja mám otázky, ktoré sa týkajú implementácie. Napríklad máte dobrú ústavu a v ústave je niekoľko základných slobod, ako sloboda prejavu a sloboda združovania. My to vítame a sme to aj ocenili už aj v minulosti. Teraz máme E, napríklad správy z nezávislých orgánov federácion, e, z medzinárodných federácií, z OSN a podobne, ktorí hovoria, že prax, ktorá má zaručovať tieto slobody, vôbec nie je dobrá, že vlastne dochádza k porušovaniu týchto práv a súd FTH, e, to je veľmi dobrý dokument a ukazuje, že podmienky e, občianskej spoločnosti a ľudskoprávnej spoločnosti, ktoré pracujú v Maroku, sa zhoršujú a že mimovládky sa majú problém zaregistrovať a keď konajú, tak e, sú vystavené na tlaku, tlaku policie. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím? A čo robí prakticky vaša inštitúcia na to, aby riešila tieto problémy, pre ktorými stoja mimovládky pri registrovaní a pri bránení činnosti orgánmi štátu? Zamestnanci Amnesty International a Human Rights Watch boli vyhostení z Maroka a toto sú dve organizácie, ktoré nemôžu pracovať v krajine, nedokážu pracovať tam Urobili ste vy a vaša inštitúcia niečo, aby tieto popredné ľudskoprávne organizácie sa mohli vrátiť a pracovať priamo v Maroku? V prezentácii ste povedali, že v Maroku prebieha živá debata o sociálnej spravodlivosti a o ekonomických a sociálnych právach. To je naozaj veľmi pozitívne. A um, určite to súvisí aj so situáciou v RIF. Mohli by ste veľmi konkrétne povedať, ako vidíte hnutie v RIF a uvažovali ste o mediácii ako inštitúcia medzi štátom a protestujúcimi? Samozrejme, zo sociálneho hnutia v RIFE tam sú aj konkrétne osoby, Asaf Savcavi, ktorí boli E, kruto, na ktorých kruto zautočili úrady, orgány. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? E, práca obhajcov ľudských práv je veľmi dôležitá aj pre vašu krajinu a my sledujeme, čo tam robia. A chcela by som uviezť dva prípady Mustafa Dajniny a Asis Vučič a Amine Lamkalach. To sa všetko ako týka ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv, boli uväznení na 10 mesiacov a tí ostatní na jeden rok. Ste zapojení do pomoci týmto ľuďom a to je aj otázka na e, našu vonkajšiu službu. Sledujete tieto individuálne prípady e, ľudskoprávnych obhajcov, navštevujete ich vo väzení, monitorujete ich situáciu? A potom je tu ešte jeden prípad, tam minulý mesiac došlo k zaknutiu Sime al-Abdine Erari, ktorý išiel na pohreb svojho otca v Maroku. Je člen Marockého združenia pre ľudské práva, zakladajúci člen a odišiel do Paríža, lebo sa bál, že ho zatknú, takže sa vrátil na pohreb a tam ho zatkli na letisku. Môžete nám povedať niečo o jeho situácii? Ako pani Veržia povedala, a ja sa veľmi dobre pamätám na našu poslednú debatu s vami, bolo to zaujímavé, ale rokovanie bolo vedené takým spôsobom aj v ľudskoprávnom vývoji, že vaša inštitúcia aj e, tá, e, marocká tlač opustila miestnosť, keď sme hovorili o ľudskoprávnych e, mimovládkach v Maroku. Ja si myslím, že to nie je dobrý e, štýl a my v DROA by sme mali počúvať všetkých, pretože aj práca e, nezávislých mimovládok je pre nás veľmi dôležitá. Ja dúfam, že budeme mať dosť času teraz o tom hovoriť. Ďakujem. Ďakujem. Argentíny, nech sa páči. Pán predseda, od oktobra 2016 je v e, Rife nepokojne. Povstalci sú vystavení ťažkým útokom marockej vlády. Od mája 2017 došlo k zatknutiu 1300 ľudí, z ktorých 500 až 550 je stále vo väzení, pokiaľ viem. Vaša organizácia Pán Jazami v júni 2017 konštatovala, že sa hovorí o e, útokoch, fyzických útokoch na e, e demonštrujúcich a o ich mučení. Boli tu Katebíry, tu bol pred niekoľkami týždňami, mal tu byť, ale nedokázal ani navštíviť niektorých zatknutých. Vidím marockých novinárov, ktorí sú zatýkaní aby nemohli informovať o situácii v REF a zahraniční novinári majú problém e, vstupu do regiónu. Vy ste tu už boli predtým aj v minulosti a informovali. Ja by som chcela vedieť, ako veci vyzerajú a chcela by som pochopiť, čo robíte preto, aby ste ochránili zatknutých, uväznených, oslobodili ich a čo robíte eh, pre eh, uznanie práva na vyjadrovanie, demonštrovanie a čo robíte eh, na ochranu aktivistov v RIFE, aby sa mohli prejaviť. Ďakujem. Ďakujem, Miranda. Ďakujem a vítajte prosím v Európskom parlamente. My, my tu monitorujeme tieto otázky ľudských práv a veľmi vážne nás zamestnáva otázka týk, pokiaľ, preto všetkým, pokiaľ ide o e, týranie. Ja som e, bola minulý rok i e, pozorovateľkou pre súdny proces väzňov a videli sme, ako rozsudok nebol veľmi spravodlivý. Hoci je tu veľa fondov z Európskej únie na implementáciu spravodlivosti, videli sme, nedostatok záruk pre vecňov. E, po dva týždne to trvá, kedy zmizol jeden z väzňov, jeho rodina nič nevie. E, a tu v parlamente sme zjadali e, odpovede a nevieme nič. Kde sa nachádza jeden z týchto väzňov? Ja vám potom poskytnem meno. Ale preto... Eh, il a mentionné pourquoi... Eh, bola tu tiež informácia o tom, že nemá možnosť prístupu k manželovi. Bol tu tiež podpis pre list eh, pánu Macronovi 4 4 skupín Európskeho parlamentu. On by sa mal zaoberať eh, situáciou francúzského občana, francúzskej občanky, ktorá sa vydala za pána Saharoviho a má zákaz vstupu do Maroka. Chceli by sme vedieť, aký e, je tu súvis. Otázka Saharovi, e, monitorovanie situácie. Poznáme tu prípady jedného z koordinátorov mimovládneho programu i ďalší, ktorí nemôžu vstúpiť na pôdu Maroka. Tiež asociácie z e, organizácie z Francúzska, Belgická, Španielska pre vykázaných. Takisto k otázke Saharovi e, sa angažovala skupina poslancov. Ja som z Galície. Delegácia asoci, asociácia z Galície v, v utečeneckom Tavares máme veľké, veľkú starosť o situáciu ľudí, e, ľudí, ktorí e, sú v vašej krajine. Nemáme nič proti Maroku. Chceme, aby Maroko bolo demokratické. E, spomínaný poslanec hovoril v mene Španielska, ja nehovorím v mene Španielska, ale je dôležité, alebo má taký záujem, aby Maroko, aby sa hovorilo s obyvateľmi Sáravi. Chceli by sme vedieť, koľko času potrvá Maroku na implementovanie protokolu o týraní a tiež aká je situácia väzňov, sú v zlej situácii a absolvovali hladovku E, boli to prísľuby ministerstva e, k riešeniu situácie, presun do veľmi vzdialených väzení a tiež veľmi zlé podmienky, pokiaľ ide o manipuláciu, týranie. A radi by sme mali dialog s vami, len aby sa navštívili väzni, ktorí sú v marockých e, väzeniach. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz pán Bult. Mohli by ste odpovedať áno alebo nie na otázku, ktorá tu zaznela, ak by ste chceli? Ďakujem veľmi pekne. Odpovedám slovami áno. Nemám, e, nepamätám si konkrétne tie dva prípady, ale chcem povedať áno, ak mi dáte k tomu informácie, pustíme sa do týchto konkrétnych prípadov. Ale prečo hovorím áno? Pretože vždy, keď sme sa zaoberali konkrétnymi prípadmi, tak sme urobili kroky e, v Medzinárodnom tribunáli pre ľudské práva, aby sme mali vyjasnenia k vyjasneniu konkrétnych osôb a my, pokiaľ viem, tieto kroky väčšinou boli plodné, to znamená, že sme dosiahli, e, získali informácie, je tu teda výmena názorov medzi nami a Národnou radou pre ľudské práva. Tie dva prípady precízne si, ne, konkrétne si nepamätám. To urobíme, ako náhle e, nám dáte mena týchto osôb. Ďakujem. Quindi state seguendo nella sostanza. Che... Dobre. Myslím, že sme videli dokumentáciu A e, zaznelo tu veľa otázok, konkrétnych otázok. Keby ste prosím reagovali na konkrétne fakta. Ďakujem pekne. Najprv vám chcem poďakovať za vaše otázky a zopakovať, že som presvedčený v Národnej rade pre ľudské práva. Ten prvý kongres svetový e, z roku 1993 k ľudským právam vo Viedni zdieľame tieto idei a e, e, naše predsazatie e, chrániť. Je to normálne pre našu radu, ako aj všade vo svete. Sme ako ďalšie ľudské bytosti a máme povinnosť chrániť práva všetkých ľudských bytostí, kdekoľvek sú. Takže pre mňa nemám tu nejaké, nie sú z vašej strany vaše otázky nepríjemné. Potom chceme poďakovať za podporu Európskej komisii E, pokiaľ ide hlavne o programy e, partnerstie, ktoré umožnili, umožnili vzdelávanie. A ja si myslím, že je, to je tiež e, typ partnerov, ktorých si chceme uchovať. Nechceli by sme mať ži, žiakov, ale naozaj partnerov v oblasti ľudských práv. V našej krajine sa začali reformy, pretože sme vedeli, čo treba robiť Vieme, čo znamenajú ťažké porušenia ľudských práv e, v minulých rokoch. Ale predtým, než pán Bush či iní sa rozhodli e, zmeniť a reformovať Blízky východ, sme, my e, máme veľa práce a vieme to. V západnej Sah- Sahare, v Al-Hasima, Marie Christine s ňou sme v, e, veľa spolupracovali, e, trvá, je to už dávnejšie. A viem odpovedať, že som hovoril e, so spomínanou osobou. Sledujeme situáciu e, od 20. oktobra 2017 hneď e, po vražde spomínaného obchodníka. Máme regionálny výbor v danej oblasti neustále, každodenne sú v kontakte s rodinou, sledujú manifestácie. Vyslali sme 5 e, vyšetrovacích misií od prvého týždňa, aby sa stretli a pochopili pána, s pánom Zevzafim. V začiatku novembra nie, pretože e, on chcel, aby stretnutia boli cez Facebook, ale keď sme robili výskumné misie, vyšetrovacie. Rodiny nás kontaktovali od začiatku, od prvého dňa zatknutia. Tie manifestácie prebiehali mierumilovne. A to nám jednoznačne dokazuje, že e, je tu sloboda k mierumilovným demonstráciám ale keď potom bola zapálená jedna stanica e, policajná, a keď tu bol politický, politický prejav v jednej z mešít, nebudem to posudzovať, ale od tohto e, dňa, od e, začiat zatýkania, nebolo tu 500 zatknutí, ale 283. E, Môžem vám poslať presnú správu, čo sa stalo z týchto 283. Žiadnych 50 Eh, mladistvých, 41 mladistvých. Na, záko, na, na záver toho stretnutia dodám tie čísla, ktorí všetci títo mladiství dnes eh, neboli v, vo vezení, ale v špeciálnych zariadeniach pre mladistvých. Táto ráda pre práva, práva eh, ľudí e, s pozorovateľmi sleduje situáciu. Rodiny sa môžu presúvať z kasimi do Casablanky vďaka autobusu, ktorý prenajímame práve na ich žiadosť my. Mám tu dva listy ďakovné z týchto rodín. Navštevujeme pravidelne zadržaným vo vezení v Casablanke. Dnes to nebudem už ďalej komentovať, pretože naša správa je zverejnená. Ako náhle sa uh, ukončí uh, súdny proces zverejníme podrobnú správu. Ak aj v rozpore s tým, čo hovoríte, ten región nie je najchudobnejší. Je to izolovaný región, ale nie je to najchudobnejší región. Dnes je však jasné, že množstvo regiónov v Maroku a ešte pred týmto prípadom marocká populácia žiada sociálnu spravodlivosť. To je nesporné. Aké sú výzvy voči našej krajine, my si myslíme, že to treba vyriešiť z EÚ. Bilaterálne a multilaterálne. Integrácia mladých. Dnes máme situáciu, tak ako podobne v Tunisku, sprevádzania e, zo strany Európskej únie týchto krajín, takisto politickú reformu, ktorá nie je ukončená, ale v programe rozvoja ekonomík. Bez týchto dvoch pilierov je zjavné, že by sme mohli mať určité diskusie. Máme tiež určité domáce úlohy, ktoré si treba urobiť. Treba rozvoj, rozvinúť participatívnu demokraciu, <clears throat> aby myslím si, že časť ľudí, ktorých e, súdime, mohli byť v niektorých tých radách participačných, napríklad e, v Rade mladých. Mali by sme e, rozvíjať e, mediáciu, teda v každom prípade. Pokiaľ ide o západnú Saharu, je tu politický mechanizmus a proces. Stretnete sa s pánom Kellerom, a môžete diskutovať. Máme regionálnu komisiu, dve regionálne komisie, ktoré každodenne pracujú v Alajúne a v Aldachla. Pani poslankyňa z Galície tiež vám poskytnem všetky citácie k našej práci v západnej Sahare. Vrátane ďalšej poslednej re- rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. pán Juan Mendes, špeciálny spravodajca k týraniu a pani Mogherini, generálny tajomník OSN, vysoký komisár pre ľudské práva. Je tu množstvo e, uznaní medzinárodných, nezávislej a kredibilnej práce regionálnej komisie pre ľudské práva v Sahare. Ďalší aspekt tá prezentácia k e, Dimizik je trošku nekompletná. Ľudia nie sú súde, títo ľudia nie sú súdení, pretože obhajovali ľudské práva, ale preto v roku 2010 bol tu špeciálny tábor pre e, všetko je filmované a dokumentované 11 osôb vtedy E, pracovníkov e, bezpečnostných zložiek, ktorí boli zavraždení. To sa súdi. Nehovorím, že predtým neboli politické rozsudky. O toto ide v týchto rozsudkoch. Boli pred, pred, e, pred, predstúpili pred vojenský i civilný súd a zákon sa zmenil. Boli teda súdení pred obč- civilným súdom za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov My naďalej sledujeme a navštevujeme ich. Pani manža, článok 74 a 75, tam je právo navštíviť manžela v uväzení. Ja som marocké vlade písal, aby, aby aplikovali marocké e, právo. To sú tieto články e, e, zákona o väznení. Nemôžeme v práve merať dvoma metrami. Treba vykonávať marocké právo. E, viac než 30 e, krát navštívila manžela. Dostal som tieto správy viackrát. Naša správa k Dimziku mm, je to na tomto USB kľúči so všetkými medzinárodnými správami ešte dve minúty. Otázka pani Arena legálnosti a parity. Je jasné, že je to centrálna otázka pre mladých. Integrovať mladých menovite. Parita je ústavnoprávny zámer, sú tu nepochybné pokroky, je však zjavné, že sú tu i diskriminácie. Skutočnosť, ktorú ste e, podčiarkli e, e, ženy e, sú čoraz viac držiteľkami diplomov. Ten trh teraz je už 24%, podiel na trhu je 24%. A z dôvodov teda parity uverejnili sme 7 správ k tejto otázke a je jasné, a žiadame, aby marocká e, vláda reagovala k tejto otázke integrácie mladých, aby to bola priorita. Posledná poznámka, ktorá je podľa mňa rozhodujúca. Dnes možnosť e, výberu je v Maroku, v Tunisku a takisto v Rife, v stredomorskej oblasti, je ako e, za minimum času možno reformovať. Vy, rovnako ako ja viete, že demokratický proces je proces viacerých storočí a my si nemôžeme dovoliť tieto storočia. Je to voľba. V našej monarchii i občanov v Maroku reformovať. A my vieme, že touto cestou treba ísť za niekoľko desaťročí. ročí a na to chceme byť partnermi v dialogu, v rovnosti v dialogu. A preto si myslím, že vy by ste vašu prácu mali zamerať na poslancov marockých. Ja vás príjmem vždy. Je tu viacero osob, ktoré som viackrát prijal. A s radosťou. Ale prehlbovanie spolupráce s parlamentov je dnes nevyhnutnou vecou. Prepačte, že som hovoril tak dlho. K dispozícii máte tento kľúč USB. Dovolte na záver niekoľko poznámok. Je veľmi dobré, že sme mali túto konkrétnu diskusiu. Samozrejme sú tu rôzne otázky a e, je tu viacero tém, ktoré môžeme prebrať viac do hĺbky. A Samozrejme, že na marocké orgány sa obrátime e, s konkrétnymi otázkami. Napríklad, keď žena nemôže navštíviť svojho manžela e, vo vezení. Takže ešte treba implementovať normy, ktoré vlastne už existujú v rámci marockej legislatívy. A v rámci našej diskusie zišlo viacero dôležitých otázok. Každodenne treba vysvetľovať. Treba e, maročkým orgánom stále pripomínať, že sú tu práva, ktoré existujú a majú byť rešpektované. Pokiaľ ide o konkrétny návrh, ktorý predniesla pani Veršak, možno v druhej polovici tohoto roka by sme mohli diskutovať o tomto s príslušnými marockými orgánmi, že by to bola vyvážená diskusia, Myslím, že to je naozaj dobrá myšlienka. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a teraz prichádzame k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. Kto tu Gracias. <laughs>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 a ten sa týka aj prezentácie. A ohľadne štúdie, názov štúdie je cieľené sankcie voči jednotlivcom z dôvodu hrubého porušovania ľudských práv. Dosah trendy a vyhliadky na úrovni EÚ. Dnes medzi nás prišla aj autorka tejto štúdie, pani doktorka Klara Portela, ktorá nám poskytne presnejšie informácie o tejto štúdie, vyslovia aj odporúčania a závery, ako aj poukáže na niektoré charakteristiky a kritéria potenciálne efektívnej politiky EÚ vo vzťahu ku cieleným sankciám voči jednotlivcom. Takže nech sa páči, pani doktorka, máte slovo. Budem veľmi stručná, pokiaľ viem, tak troška časovo už sme v skoze. Začnem prehľadom právneho rozmeru týchto sankcií, ktoré sa uplatňujú voči jednotlivcom na základe hrubého porušovania ľudských práv. Budem sa venovať politickému rozmeru a poviem niekoľko slov aj o veciach, ktoré sú pre a proti v súvislosti s uplatňovaním magnického legislatívy. Takže cieľené sankcie proti jednotlivcom. Toto je už prax, ktorá sa v rámci EU uplatňuje dlhodobo a je to dosť e, častý typ alebo podtyp sankcií, ktoré sa uplatňujú. Napríklad zákaz e, udelovania víz, vytváranie tzv. E, čiernych zoznamov, a naozaj toto je dosť časté opatrenie, ktoré sa uplatňujú. A aspoň jedno z týchto, čo sme uviedli, sa bežne uplatňuje. Okrem toho existujú komplexné sankcie a tieto sa týkajú kompletného prerušenia obchodu, a kde sa povedzme ako cieľ e, ukáže celá krajina a cieľom je aby sa humanitné dopady minimalizovali a aby sa práve presnejšie zamerali aj sankcie na tých jednotlivcov, ktoré, ktorí konali e, škodlivo. Pokiaľ ide o cielené sankcie, môžeme rozlíšiť viaceré úrovne diskriminácie alebo rozlíšenia v tomto smere. Napríklad tie, ktoré sú zamerané na jednotlivcov, sú najintenzívnejšie z hľadiska toho rozlíšenia. Začneme tým právnym aspektom, právnym rozmerom. Sankcie voči jednotlivcom sú prijané na základe tohto článku. Je to článok 215 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Avšak prijatie sankcií voči jednotlivcom vytvorilo určité obťaže v rámci Európskej únie. Začalo to rozhodnutím Kády v roku 2008 Určite ste o tom počuli, o tomto právnom prípade. A viedlo to k tomu, že na európskych súdoch narastli e, sporové prípady. Ako e, druhý najčastejší typ prípadov, o ktoré sa riešia na súdoch EÚ, E, sú tie, ktoré ste videli v ďalšom odstavci. A čo je vecou, ktorá spôsobuje obavy do istej miery, je skutočnosť, že v rokoch, ktoré nasledovali po prípade Kady, rada prehrala asi dve tretiny prípadov na súde, teda hlas, e, súdy rozhodli v prospech žalujúcej strany. Ale po roku 2015 e, sa trend zmenil, keď rada začala eh, v podstate vyhrávať dvakrát toľko prípadov, čo prehrala. Takže pokiaľ ide o právne spory eh, v súvislosti s týmito sankciami voči jednotlivcom. Myslím, že aj celkovo sa prax eh, zlepšila, aj teraz vlastne tie podklady sú oveľa kvalitnejšie, pretože dochádza e, k lepšiemu predkladaniu alebo k predkladaniu kvalitnejších podkladov a dôkazov. Zároveň je tu aj tendencia uplatňovať také širšie uplatnenie kritérií, aby sme sa teda vyhli rizikám e, riešenia týchto prípadov na súdoch. Okrem toho, Európska únia často uplatňuje sankcie v reakcii na vážne porušovanie ľudských práv popri USA. Čiže zladenie e, aktivít v tomto smere medzi Európskou úniou a Washingtonom je vysoké, aj keď existujú samozrejme e, rozdiely. E, v podstate Amerika sa k týmito typom väčšin, k týmto typom aktivít väčšinou nepripája sama. Konkrétne, keď sa pozrieme na sankcie za porušovanie ľudských práv, tak, tak toto poviem. Respektíve, počet sankcií, ktoré sa v súvislosti s porušovaním ľudských práv, to je e, dosť... Tam bola zaznamenaná vysoká úroveň, teda bolo ich mnoho, ale pokiaľ ide o napríklad e, zákaz delovania víz. Vidíme, že v roku 90, respektíve v roku 95 EU realizovala takéto, alebo uplatnila takéto opatrenia voči e, Namíbii. Ďalšie známe prípady, napríklad e, v roku 2004 keď zmizli traja poslanci parlamentu aj novinári. A nedávnejšie sa to týka Iránu 2011 Burundi a taktiež Venezueli, tam, kde e, boli uplatňované takéto sankcie v priebehu niekoľkých rokov. Pokiaľ ide o to, na koho sa zameriavajú tieto sankcie, môžeme povedať, že veľké množstvo tých osôb, na ktorých sa to týka, sú to väčšinou predstavitelia štátnych orgánov. Okrem toho narastá aj trend z hľadiska hierarchie týchto osôb, ktoré sú na čiernom zozname. Z hľadiska efektivity sme zistili, že pokiaľ ide o efektivnosť týchto cieľených opatrení, tak e, sa to dá porovnať. Existuje viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že tu je účinnosť na úrovni 20-30 maximálne, ale Napriek rastúcemu trendu a individualizácii sankcií je tu málo takých prípadov, kedy sa e, naozaj ovplyvnilo správanie príslušných osôb, na ktoré sú zamerané tieto cielené sankcie. A v podstate to e, neberú ako porušovanie ľudských práv, to svoje konanie tieto osoby vo väčšine prípadov. Pokiaľ ide o osoby v exile, Napríklad eh, eh, aktivisti z Bieloruska eh, v tomto zmysle hovorili, že tieto sankcie boli veľmi účinné a nakoniec ich to aj ochránilo, kým boli za, vo vezení. Napríklad Andrej Zanikov dokonca hovoril, že možno mu sankcie EÚ dokonca zachránili život. A toto je vlastne vyjadrenie Andreja Sanikova, kde sa vyjadruje v tom zmysle, že kým bol vo vezení, tak e, postoj tých e, väzniteľov a bachárov e, a proste väzenských pracovníkov sa zmenil voči nemu. Takže len čo EÚ zaviedla nejaké opatrenia, ktoré sa týkali napríklad podnikateľov blízkych Lukašenkovi, tak sa začalo, začalo konanie na prepustenie tohoto väzňa. A teraz náš záverečný bod, e, na ktorý sa chcem sústrediť, a to je e, prijatie tzv. magnického legislatívy. E, magnického zákon tak bol prijatý v roku 2012 po mučení a smrti Sergeja Magnického, právnika, ktorý poukázal na veľmi vážne prípady korupcie v Rusku medzi ruskými elitami. Takže tí, ktorých sa to týkalo, ktorí boli zodpovední za eh, mučenie a smrť Magnického, sa dostali na čierny zoznam a majú vlastne eh, zákaz vstupu na územie USA a nemajú ani prístup na finančný trh USA. Sú odblokovaní. A okrem toho sa v roku 2017 prijal globálny magnického zákon, Global Magnický akt, a ten vlastne sa zameriava na boj proti korupcii na medzinárodnej úrovni. Sankcie sú veľmi po, e, podobné, ale nezameriavajú sa len na Rusko. Majú globálny charakter. Tiež sú tu jednotlivci, ktorí sú na tomto zozname, konkrétne 13, ale aj ďalších 39 e, rôznych národov a národností je do toho nejak zaangažovaných. Pokiaľ ide o európske teritorium, tak sú tu pobalské krajiny, ktoré prijali magnického legislatívu, Spojené kráľovstvo taktiež a v Lani aj Kanada prijala podobnú legislatívu. Takže aké by boli výhody? Ak sa pozrieme na to, čo svedčí v prospech alebo v neprospech tejto legislatívy, tak Jedna z výhod magnického legislatívy, konkrétne pokiaľ ide o magnický jeho zoznam tzv., ide o osoby, ktoré, alebo respektíve o činnosť, ktorá sa zameriava na porušovanie ľudských práv, prípadne aj iné vážne e, negatívne konanie, tak e, magnického zoznam konkrétne obsahuje cieľaný zoznam a 140 tak eh, z, 140 miliónov ľudí v Rusku iba 18 je vlastne priamo takto predmetom tých cieľených sankcií. Ale pokiaľ ide o nemožnosť zvrátiť eh, situáciu, ktorá sa týka porušovania ľudských práv, tak sa tiež uplatňujú takéto opatrenia, alebo aj eh, E, aspekty korupcie. Takže je to nástroj, ktorý neslúži výhradne len e, na uplatňovanie v prípade porušovania ľudských práv, ale má aj protikorupčný rozmer. Na záver, prijatie tohoto zoznamu by poskytol priestor pre užšie spojenie tieto činnosti a postojov s našimi transatlantickými partnermi prináša to prijatú hodnotu. A v podstate tá pridaná hodnota magnického zoznamu bola v tom zmysle, že Európska únia nemôže urobiť nič viac, e, než čo už robí. Čiže ak dochádza k vážnym porušeniam ľudských práv, Európska a Európska únia chce dať takéto osoby na čierny zoznam, tak teda môže. Eh, a ďalšia eh, stránka uplatňania magnického zoznamu. Daná eh, legislatíva by bola s otvoreným koncom, tak povediať. Takže, takže nejaká krajina E, by mohla byť z tohoto zoznamu stiahnutá, pokiaľ už neexistujú takéto prípady porušovania ľudských práv, za ktoré tam najprv tá krajina bola daná na ten zoznam. A niektoré e, osoby taktiež možno sa dostanú preč z toho zoznamu. Takže niekedy ale by bolo dosť náročné úplne e, dostať preč tie osoby z tohto zoznamu. takýto akt by uvádzal na čiernom zozname len konkrétne osoby samozrejme, ale ide o osoby, ktoré sú často napojené na štátne orgány. Takže malo by to dopad aj na štátne orgány. Alebo Ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc a za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, hovorí pán predsedajúci. Je tu pán Gerard Blekan tiež. z oddelenia, z odboru pre sankcie, ktorý by sa chcel tiež vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni. Ďakujem za to, že sa môžem prihovoriť dneska výbe, výboru a ďakujem aj za predchádzajúcu prezentáciu. Požiadali ma, aby som bol e, stručný. Nemôžem, nemám čas, aby som sa vyjadril ku všetkému, čo je v správe doktor Portej. To si určite vyraž, vyžaduje podrobnú analýzu, ale vyjadrím sa k trom bodom a rád odpoviem na vaše otázky. Poprvé, sankcie sú nástrojom na e, sledovanie cieľov politiky, ale nie sú samostatnou politikou. Takže rada má mnohé možnosti, ako dosiahovať svoje ciele. A vzhľadom na to je vždy dôležité sa rozhodnúť, či budeme uplatňovať sankcie a aké sankcie kontexte konkrétneho režimu a konkrétnej ľudskoprávnej situácie, ktorá sa rieši. Naozaj je veľmi ťažké viesť abstraktnú debatu o sankciách, pretože je potrebné sa pozerať vždy na konkrétne okolnosti v konkrétnej krajine. To, čo funguje pri jednom režime a jednom politickom systéme, nemusí fungovať v inom alebo dokonca bude kontraproduktívne a preto diskusia o aplikáciách sankcií a o tom, aké sankcie musí vychádzať zo skúsenosti z rád tých, ktorí spoznajú dotyčnú krajinu. Sú to, povedzme, vedúci misií delegácie EÚ a členských štátov, geografické referáty vonkajšej služby a tak ďalej, mimovládky a podobne. Po druhé, ako doktor Potea spomínala, EU sankcie podliehajú veľmi prísnemu dohľadu európskych súdov, aby sa dodržalo dodržiavanie základných ľudských práv. A pred súdom možno e, spochybniť mnohé veci, príleža, primeraný proces, kritéria listingu, proporcionalita a tak ďalej. To sú všetko veci, o ktorých môže súd rozhodnúť a rozhodovalo to aj v minulosti. A ako doktorka Poteja povedala, súd teraz je v zásade spokojný s ochranou náležitého procesu a kritériami uvádzania na zozname, ktoré e, používa rada. Potom je tu otázka e, Global Magnický horizontálny právny akt. Ako doktor Poteja povedala, nezmení to kapacitu, e, našu schopnosť e, postihovať porušovanie ľudských práv. Robíme to cez rôzne sankcie uvalené na režimy. Teraz to kombinujeme aj s inými vecami, ako napríklad oslabovanie demokracie alebo správneho e, štátu. A bolo by veľmi dobre odčleniť porušenia ľudských práv od týchto ďalších otázok, alebo Otázka je, či sa na to treba pozerať ako na jeden celok vzájomne prepojený. Teraz vonkajšia služba ešte nemá nejaký názor na horizontálny globálny akt magnický alebo magnického zákon. Vyžadoval by si to väčšiu diskusiu ako dnešné dopoludne, ale zoberme si napríklad posúdenie celkovej situácie. Správa hovorí, že EÚ má identifikovať veľkosť porušenie a vrátanie zapojenie osôb na zozname. To je príklad, príklad toho, kde potrebujeme podrobnejšiu diskusiu, pretože veľmi jednoducho povedané, ak by rada povedala, že akékoľvek zavraždenie viac ako 100 ľudí v jednej krajine predstavuje porušenie ľudských práv, tak tu máme aj ne, určité dôsledky nepredvídané. Napríklad, že ak tretia krajina zavraždí menej ako 100 ľudí, tak nebude uvedená na zozname pre porušovanie ľudských práv. Takže toto sú také otázky, ktoré treba podrobnejšie posúdiť. Potrebujeme konzistentnosť, ale e, nástroje a prostriedky, ktoré rada používa pri presadzovaní ľudských práv, ako som povedal, záležia od typu režimu, charakteru režimu a ciele sú konzistentné, ale tie prostriedky, nástroje na dosahovanie cieľov sa menia podľa okolností konkrétnej krajiny. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Všetko je veľmi zaujímavé. Mám veľmi konkrétnu otázku, ktorá vyplýva z vašich odporúčaní. Na jednej hovoríte, že by sa mala zlepšiť efektívnosť systému na žiadosti o vyradenie zo zoznamu a hovorili sa aj o kompetenciách e, ombudsmana OSN, ktorý podľa vás by mal mať rozšírené právomoci na vypočúvanie prípadov nie len povedzme Al-Kaidy, ale aj aby zahrňali špecifické režimy sankcií pre krajiny. Je to odporúčanie, ktoré sa dodržiava, alebo je to len na samotnom začiatku? Potom ste hovorili, že Európsky parlament má pozorne sledovať kroky rady v tomto smere, monitorovať nový vývoj a tak ďalej. Kto v parlamente to má robiť? Teraz to môžeme robiť sporadicky, alebo keď môžeme zadať štúdiu, ale ktorá inštitúcia podľa vás má pravidelne pozorne skledovať túto situáciu v parlamente? Potom je tu ďalšia otázka. Povedali ste, že by EÚ mala posilniť analytickú schopnosť e, vonkajšej služby a komisie, pretože komisia má zodpovednosť za pripravenie legislatívy o sankciách a by takéto individuálne sankcie boli primerane posúdené a súčasne rovnako hovoríte, že keď po Brexite členský štát, ktorý má najlepšiu expertízu pre sankcie, vlastne odchádza. Mohli by ste toto tiež, prosím, troška rozpraco, roz, rozviesť? Teraz pán Korao. Áno, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za túto prezentáciu. A mám niekoľko otázok. E, je to tak, že v období, e, v ktorom žijeme, potrebujeme individualizovaný prístup k sankciám. A potom sú tu procesné aspekty, ktoré sa týkajú tých jednotlivých prípadov. A potom tu ide o tú históriu tých individuálnych sankčných systémov. Máme tu určitú orientáciu, politický cieľ, ale niektoré prípady sa riešia rôzne v tomto kontexte e, krajiny pôvodu a možno v budúcnosti by sme mohli tento prístup ešte doladiť. Takže myslíte si, že tieto sankcie vychádzajú z politických dôvodov rôznym smerom? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je tu jeden problém, o ktorý sa tu nerozvie, nerozviedol dostatočne. Prišiel som práve z diskusie o Líbii a tam sa ukázalo, to sa všeobecne vie, že viacerí ľudia v armáde od Haftar, ICC a tak ďalej sú hľadaní vlastne viacerí ľudia v armáde medzinárodným trestným tribulárom, ale Haftar ich e, ochraňuje. To znamená, že nestačí mať len sankcie voči týmto ľuďom, pretože ich sa to nedotkne, ale Hefta bol prijatý dokonca aj prezidentom Macronom so všetkou úctou. Takže Individuálne sankcie voči jednotlivým ľuďom, ktorí porušujú ľudské práva a páchajú zločiny, nebudú účinné, pokiaľ ich chráni nadriadený orgán a pod nás e, a, a my ich potom ešte oficiálne prijímame. Ďakujem. A teraz Austrevičus. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto štúdiu, na ktorú sme dlho čakali a táto štúdia poskytuje dôležité informácie a zlepšuje aj našu politickú líniu. Máme sankcie a chceme ich aj sledovať a dodržiavať, pretože inak nefungujú. A chceme ich dodržiavať až do konca. E, implement, vykonávacie orgány sú členské štáty. Tie musia e, dodržiavať sankcie, ktoré uvalí Európska únia. Chcem sa spýtať, či ste sa pokúšali posúdiť politickú líniu členských štátov, do akej miery e, sú účinné alebo nie, do akej miery ich členské štáty dodržiavajú poslušne a ako, do akej miery dodržiavajú spoločné stanovisko prijaté v Bruseli, lebo máme niekoľko e, príkladov o niektorých sankcionovaných osobách, ktoré nedávno navštívili členské štáty. A ak sa toto stane, a ak členské štáty porušia sankčný zoznam alebo podmienky, čo sa má urobiť, Zrejme to nie je otázka na vás, zrejme je to otázka politickej vôle, ale aká je administratívna kapacita postihovať túto vec na úrovni EÚ? Ak by ste chceli reagovať, máte na to 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne na vaše otázky. Pôjdem v tom poradí, ako otázky zazneli. Prvá otázka sa týka rozšírenia právomoci ombudsmana a už je viacero krajín, väčšina členských štátov EÚ, ktoré, pre, ktoré presadzujú to, tento postoj, táto skupina rovnako zmyšľajúcich je už zorganizovaná a vyvíja úsilie. Či to sa už deje? A ide tu o posilnenie samozrejme tohoto. Potom, kto má kontrolovať postupy odstraňovania zo zoznamu alebo zaraďovania na zoznam. Ja si myslím, že tento výbor by bol vhodným výborom, ale aj akýkoľvek iný výbor v rámci EP by bol vhodnou inštitúciou. V každom prípade dolná snemovňa a najmä horná snemovňa v Spojenom kráľovstve veľmi aktívne pozorne sledujú, čo robí EÚ v tejto oblasti a pravdepodobne tak prestanú robiť ten deň potom, ako odídu z EÚ. Takže ja si myslím, že Európsky parlament by mal prevziať túto úlohu. Pokiaľ ide o zlepšenie kapacity, tak viete, že súčasná situácia v inštitúciách je taká, že sú tu dve rôzne, dva rôzne útvary, ktoré pracujú na sankciách, ale spolupracujú E, navzájom veľmi úzko, ale pracovníci sú veľmi často vysielanými pracovníkmi a celkové tieto útvary nie sú dobre personálne vybavené. A keďže sankcie sa stali jedným z hlavných nástrojov zahraničnej politiky EÚ, by bolo vhodné posilniť túto kapacitu týchto útvarov, najmä v oblasti analytickej. Myslím si, že otázka, ktorá sa týka možnosti politizácie zoznamu, to je jasné, áno, samozrejme. Bolo by to veľmi ťažké. Je to ten najnamáhavejší aspekt magnického zoznamu. Mali by sme sa snažiť o rovnováhu medzi dodržiavaním určitých jasných kritérií, ktoré by neboli vydané na pospas ľubovôli alebo politickej klímy danej doby a súčasne nemôžeme len sledovať vopred určené kritéria. Proste Samozrejme, vždy je tuto riziko politizácie a to môže byť aj dôvod, prečo niektoré členské štáty nepodporujú prijatie magnického zoznamu. Potom tu bola tá otázka k Líbii a k ISISu. Môžem vám dať len prav- za pravdu, že samozrejme je to problém, avšak ja si myslím, že táto otázka nesúvisí priamo s povahou nástroja, ale skôr súvisí s politickým manažmentom libyského problému. V každom prípade je to tak, že odsúdenie e, ISISu je to isté ako sankcia, jednoducho, aj keď tieto nástroje formálne oddelíme. A pokiaľ ide o poslednú otázku, otázku disciplíny členských štátov v implementácii, bu- musím si pozrieť okolnosti okolo tejto situácie, ale všeobecne je implementácia sankcií uspokojivá v EÚ. Súvisí to s tým, že sa príjmajú jednomyselne a ak má niektorý členský štát zásadný problém s niekým na čiernom zozname, tak táto osoba sa tam neocitne. A súčasne je pravda, že niektoré krajiny sú e, oddanejšie prísnej implementácii než druhé, ale keď sa pozrieme na legislatívu o sankciách, tak tam vidíme už aj možné výnimky, ktoré sú tam zapracované. A v niektorých prípadoch je možné, aby členské štáty umožnili vstup osôb, ktoré sú v teórii na čiernom zozname, pokiaľ ich cieľom je účasť na stretnutiach, rokovaniach ktorých cieľom je zvýšená spolupráca alebo navodenie mieru. Takže to sú tie výnimky a veľmi často to ide takým procesom bez námietok. Takže členské štáty sú informované o tom, že niektorý členský štát príjme osobu z čierneho zoznamu a pokiaľ nikto nenamieta, tak je takáto výnimka udelená. Takže keď si pozrieme aj to, že to celkové dodržiavanie je v poriadku, a potom, keď si pozrieme konkrétne ustanovenia, tak tam vidíme určitú možnosť pre výnimky bez toho, aby sa technicky porušilo nariadenie. Musím sa zaoberať tým, kto bola tá osoba na čiernom zozname a na základe akého právneho predpisu sa aj zakázal vstup do Európskej únie. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A ja myslím, že treba prísť viacerými iniciatívami, aby sme zlepšili situáciu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Bene, possiamo iniziare questo scambio di opinioni. Takže začneme ďalším bodom a to je e, rozprava e, o ľudských právach v Číne, hlavne e, autonómna ujgurská oblasť Xinjiang. La signora Sophie Richardson, direttore della sezione Cina del Pani Sophie Richardson, od eh, Human Rights Watch. A pán Tolkon Iza, predseda Svetového kongresu Ujgurov, pán Ulrich Tidies, riaditeľ spoločnosti pre ohrozené národy. Začneme rozpravu videoposolstvom so zastupcom komisie Kongresu Spojených štátov, ktorý sa veľmi zaujíma o to, aby boli tieto otázky na programe. Tom Lantos, Human Rights Commission of the United States Congress. The commission is a bipartisan body chartered by Congress to promote, defend, and advocate internationally recognized human rights norms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant human rights instruments. On behalf of myself and co-chair Jim McGovern, I'd like to Rád by som vám poďakoval za to, že ste nás pozvali na výmenu názorov k situácii ľudských práv v Číne. Ako pani Richardson a e, aj váš ďalší kolega potvrčia, čínske orgány posledné desaťročia pokračovali v silnej kontrole náboženských e, e, menšín a snažia sa túto kontrolu rozširovať. Represálie naostále e, sa používajú takisto reštrikcie, pokiaľ ide o oslavanie náboženských sviatkov, ramadán, použitie pasov, takisto nútené repatriácie na základe komisie USA k náboženským slobodám. Nemôžu rodičia zapojiť svoje deti do na výkonu náboženských aktivít. V roku 2016 eh, boli správy o tom, že čínska eh, vláda zničila tisíce eh, mešít, ohrozenie verejnej bezpečnosti a množstvo správ o veľkých presunoch dozornej, sledovacej technológie, použitie softverov a umelej inteligencie. Xinjiang je akoby laboratórium pre túto krajinu na testovanie technológie, respektíve skôr i zneužívanie, ktoré môže siahať aj za hranice Číny. Ďalej sú to snahy čínske, čínskych e, z, e, zložiek e, väznením, ohrozovaním, obmedzovaním, zastrašovaním. nám známy obhajcovia ľudských práv, 20, viac než 30 eh, členov bezprostrednej rodiny bojovníka za ľudské práva a bojovničky za ľudské práva boli uväznení. Rovnako rodiny viacerých e, e, novinárov, ktoré pracujú pre vysielač Radio Free Asia. Utrpenie tisícok ľudí E, treba mať presnejšie správy, čo sa ľuďom deje v tejto provincii. Ako spolupredseda tejto komisie a takisto komisár výkonného výboru som veľmi znepokojený zvýšenými politikami represie e, kvôli voči Ujgurom. Tie, tí chcú len mierumilovne sledovať e, svoje poli, politické ciele. Nikto by nemal mať prikazované, ako má vykonávať svoju náboženskú slobodu. Toto je zakotvené v medzinárodných dokumentoch, ktorým, ktoré podpísala Čína. Verím, že vaša výmena názorov osvetlí, ako prebiehajú e, tieto represálie. Teším sa na vaše odporúčania. Chcem poďakovať pánu Penzerimu, ktorý je spolupredseda, za to, že nás pozval na túto výmenu názorov vo svete, kde narastajú každodenne ľudskoprávne výzvy. Vítame túto možnosť a snáď je to prvé zo spoločných úsilí a chcem uznať e, Sophie Richardson z Human Rights Watch e, a jej kolega. Obidvoje boli tu u nás vo výbore. Naša práca by nemohla prebiehať bez e, týchto prínosov ľudskoprávnych e, mimovládnych organizácií. Vážime si vašu činnosť. E, môj kolega vám poskytol veľmi dobrý prehľad tých obáv, ktoré my máme vo vzťahu k Xinjiang provincii a Ujgurom, ktorí tam žijú. Tie reštrikcie čínskych orgánov na ich kultúrnu, e, jazykovú a náboženskú slobodu namiesto, aby umožnili tejto menšine vykonávať si svoje práva, e, snažia sa ju potlačiť. Táto taktika dlhodobo nezvýši bezpečnosť Číny, naopak sa im to vráti. E, e, možno, že tieto zatýkania môžu tiež viesť k násilnému extrémizmu a preto je na nás, aby sme sa snažili vyžiadať si od Číny, aby nešla, nešlo týmto smerom. Treba mať spoločné úsilie, aby e, e, e, sme rozprávali tieto príbehy o jednotlivcov, ktorí si len chceli vykonávať svoje ľudské práva. Ukazovať treba tieto dopady týchto politík represívnych. Dúfajme, že to budeme vedieť vrhnúť svetlo na tieto prípady. Pán Tati a, a pán Amen E, sú to e, e, ľudia, ktorí pracujú za, alebo bojujú za slobodu prejavu a implementáciu práv regionálnej autonómie. V roku 2014, po tom, čo policia skonfiškovala jeho laptop a tvorbu, bol obvinený zo separatizmu. Po dvojňovom procese bol odsudený na celoživotný na doživotný trest slobody. Gomira Amen bol zamestnancom vlády a e, podporoval jednu z menšinových e, verzií jazyka. V roku 2009 sa zúčastnil na protesta z e, demonstrácií v provisii Guantan. O pár dní ju zatkli a odviedli na neznáme miesto a v apríli 2010 ju odsudili na celoživotný trest na základe obvinení že e, organizovala mimovládnu e, nedovolenú demonstráciu, šírila nepravdivé informácie. Celoživotné tresty, doživotné tresty za presadzovanie svojho presvedčenia. Prosím, pokúsme sa dosiahnuť e, bezpodmienočné prepustenie týchto aktivistov. Tešíme sa na spoloč- spoluprácu každého člena ujgurského spoločenstva a každej osoby, v e, Číne. Ďakujem. Myslím si, že to boli veľmi dôležité príspevky. Zostávame teda ešte v Spojených štátoch e, v osobe Sophie Richardson, ktorá je vedúcou e, oddelenia pre Čínu a v rámci Human Watch. Asi sa s nami spojí. Chcem si len overiť, že či ma potrebujete. Yes. Very good. Chairman Panzeri, thank you very much. Human Rights Watch wishes to thank... Ďakujem. Human Rights Watch by chceli poďakovať za túto možnosť vymeniť si e, e, názory na základe viacerých uznesení e, e, v tejto situácii Európskeho parlamentu od roku 2018 od začiatku pokračujú e, činenia v represáliách. Vidíme tu narastajúce sa nepriateľské nálady. Takisto švedský občan, ktorý bol takisto nemecký občan a boli unesení a zastrašovaní Čína navrhovala eh, uznesenie, ktoré podkopáva medzi, medzinárodné právo. Ten istý mesiac uh, uh, Be, uh, Peking zablokoval úsilie k Sýrii a takisto pokiaľ ide Rohingov, číns, ochota čínskej vlády pravidelne porušovať práva predstavuje pravidelné napádanie E, princípov ľudských práv a bezpečnosť, pokiaľ je tiež o občanov členských krajín EÚ. Ukázalo sa, že čínska ekonomická liberalizácia nebude smerovať ku konvergencii štandardov ľudských práv. Je dôležité, aby obhajcovia ľudských práv v celej krajine e, upozorňovali na neho dlhodobo. Nedávno prijaté e, zákony z Pekingu presaho, prekr- smerujú e, prostredníctvom odoberania finančných prostriedkov k odstrihnutiu činnosti mimovládnych organizácií. Orgány si dali, dali vlastne právomoci, ktoré e, sa nedajú kontrolovať. E, takisto je tu štát, ktorý dohliada, sleduje prostredníctvom kybernetických eh, prostriedkov. Zámery Pekingu sa tiež jasne ukázali pri zaobchádzaní s obhajcami ľudských práv. Napríklad je tu Wang Chang Han, ktorý eh, eh, zmizol v roku 1995. Aktivisti, ktorí majú bojovať za ľudské práva, ako Gao Zhisheng či Ilham Toti, Zdá sa, že stravia e, zvyšok života zadržaní. Takisto Liu Xia, ktorý v máji žiadal o pomoc. To len dokazuje krutosť v Pekingu. V rámci e, služi- vonkajšej služby sa uznáva závažnosť a dopady ľudskoprávnej krízy v Číne. E, ak by EU myslela vážne uľahčenie pozitívnych zmien v Číne mala by vytvoriť zrelejšie vzťahy, pretože všetkým Čína je strategickým partnerom EÚ a najväčším obchodným partnerom. Hlavne pred e, júnovým strategickým di- e, dialogom a júlovým summitom. Takisto páni Tusk a Juncker, a takisto pani Mogherini a ďalší komisári by sa, sa zúčastnia, by mali verejne vyzvať prezidenta Xi a Minhaja, Luixia, Wang Zhangzanga pred týmito stretnutiami. Je to kritický moment, kde Európska únia by mohla využiť tento pákový efekt. Takisto by sa mohla použiť stratégia pre Čínu z roku 2016, pokiaľ ide o ľudskoprávny dialog, aby tu boli zmysluplné príspevky pre pozitívny pokrok. EÚ by tiež mala identifikovať špecifické porušenia ľudských práv. Mala by to byť strategická priorita a mohla by sa vytvoriť mechanizmus zodpovednosti, aby spoločnosti z členských krajín Európskej únie používali princípy e, due diligence, pokiaľ ide o porušenie ľudských práv. EÚ by veľmi naliehavo mala e, vykonávať e, uznesenia e, z Rady pre zahraničné záležitosti z roku 2000. K samotnej provincii Xinjiang máme veľké e, znepokojenie. Naše najnovšie zistenia hovoria o dohľade, kontrole Ujgurov, moslimských menšín, vrátane rôznych policajných checkpointov, povinné zber bioúdajov, vrátanie od detí, vytváranie politických, v úzovkách politických vzdelávacích centier, kde množstvo ľudí e, námatkovo je zadržiavaných. Včera je tu nová správa, včera, včera vznikla nová správa, kde je nejaký nový program pod názvom e, Families Together, e, spoločne s rodinami, kde sa takisto kontroluje e, sloboda prejavu. E, Treba posúdiť tie, tento vývoj v, v kontexte e, roz, čoraz sa šíriacej zásahov do práv etnických menšín. Treba rozhodujúco konať zo strany EÚ, aby sa e, v Pekingu prestávali vykonávať zneužiteľských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Tu by som odovzdal e, slovo kolegovi, ktorý je predsedom Svetového ujgurského kongresu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Toto je naozaj veľmi dôležitá výmena názorov, ktorá sa zameriava na Ujgurov a ich otázky. Volám sa Kunisa, som predseda Svetového Ujgurského kongresu a podpredseda UNPO a už viac než 40 rokov obhajujem záujmy Ujgurov. Situácia Ujgurov je teraz v súčasnosti najhoršia, e, akú som zažil vo svojom živote. Ujgory e, sú pod neustálou represiou, je tu zaznamenávaná etnická diskriminácia a popieranie základných práv e, toho čínskeho zákona. Okrem toho, ľudskoprávna situácia Ujgurov sa za posledných niekoľko rokov podstatne zhoršila. Sloboda vierovýznania e, je, je veľmi obmedzená a Ehm, naozaj šta, kontrola štátu e, v tomto smere zasahuje veľmi hlboko. A e, dokonca e, nemôžeme nosiť ani tradičné odevy, nemôžeme vyznávať Korán alebo iné náboženské texty, nemôžeme sa modliť, aj chodiť do mešity alebo Eh, oslavovať Ramadán a tak ďalej. Toto všetko je protizákonné u nás. V minulosti sme zažali, zaznamenali taktiež veľmi tvrdé zásahy orgánov proti e, našim súkmenovcom. 5. júl 2009 až 28. a 28. júl 2015 v Jarkente boli tiež eh, veľmi dôležité dátumy z hľadiska to, že eh, boli zaznamenané nepokoje v dôsledku masakier a stovák eh, zmiznutých občanov. Eh, zaznamenali sme veľmi prísny režim sledovania osôb aj po tom, čo bol potlačený disent v oblasti Tibetu a boli vytvorené e, kontrolné stanovištia, e, zablokované cesty a veľmi prísna kontrola Ujgurov. Za posledných e, niekoľko rokov 90 tisíc nových policajných miest, teda policajných pracovných miest, bolo vytvorených vo, východnej, vo východnom Turkistane. Používajú sa naozaj veľmi moderné technické metódy, napríklad skenery v rámci uzavretých eh, eh, televíznych systémov, ďalej systémy na rozoznávanie eh, tváre a tak ďalej a tak ďalej. Využíva sa taktiež analýza na báze umelej inteligencie a takto sa získavajú dáta pod ohľadne osôb, ktoré by mohli akože byť zaangažované v trestných aktivitách a takto sa útočí na nevinných Ujgurov. Je to spôsob, akým sa štát snaží, a hlavne komunistická strana, zabezpečiť stabilitu a dostať Ujgurov pod kontrolu. V apríli minulého roku Ujguri v diaspore začali strácať kontakt s tými milovanými príbuznými, ktorí ešte stále žili vo východnom Turkistane. A často sa e, Ujguri dostávajú do veľkých záchytných centier. V podstate sú to tzv. reedukačné e, tábory, ktoré zodpovedajú tomu, čo e, by sa dalo presnejšie nazývať tábory, kde prebieha indoktrinácia, respektíve ich môžeme nazvať až koncentračnými tábormi. Prvého, teda vlastne teraz v apríli, 27. apríla, tisícky Ujgurov pochodovali v Bruseli a žiadali o to, aby ich príbuzní boli prepustení a teda žiadali Európsku úniu o pomoc. vieme, že tu boli aj matky, ktorým zmysli deti. A Proste máme tu také rodiny, kde e, celé roky e, príslušníci rodín nepočuli o svojich bratoch, sestrách, priateľoch. Proste sú tu ľudia, ktorí zmizli. A v podstate nikto, kto žije mimo Číny, sa nedostane do styku s týmito svojimi príbuznými v Číne. Pani Elbia Kader eh, má 30 takých príbuzných, ktorí zmizli eh, v týchto spomínaných táboroch. Aj Mohamed Saleh Hadžim prišiel o život v takomto redukačnom tábore. Mal 82 rokov, keď bol poslaný do tohto koncentračného tábora. Mnohí intelektuáli, spisovatelia, novinári a blogéri eh, boli zatknutí, odsudení alebo proste zmizli za niekoľko Eh, rokov. Profesor Ilham Tohty, Muhammad Abdullah Kalmir Imin boli odsudení eh, na doživotie. Eh, <clears throat> Naboženský vodca Kerem Abdullah, písateľ Aishem Ahmed, profesor Abdukar Jaladidin, profesor Redi Davud ďalší tiež trpia v čínskych väzeniach. Moja vlastná rodina taktiež bola poskytnutá, ale hlavne sú to Eh, aktivisti a novinári, ktorí eh, sú zatýkaní a trpia potom aj ich rodiny. Napríklad ja som tiež nemohol ani nemôžem eh, kontaktovať, alebo nemohol som proste kontaktovať 90-ročného otca a 80-ročnú matku. Viac než rok. Takže naozaj je situácia veľmi vážna a tisíce Ujgurov, ktorí sú v exile, nemajú právo dostať sa do styku so svojimi príbuznými. Čínska vláda dokonca e, sa snaží o to, aby sa obmedzili sloboda, obmedzila sloboda vyjadrovania a sloboda zhromažďovania e, aj mimo e, čínskych hraníc v rámci medzinárodných inštitúcií aj v rámci európskych členských štátov EÚ. EU. A teda ten nedávny proces v Bruseli práve poukazoval na to, že vyše milióna Ujgurov je svojvoľne zatknutých a zadržiavaných pre všetkým koncentračných táboroch. Okrem toho boli vysielaní aj špioni zo strany čínskej vlády, ktorí robili fotografie a videozáznamy Eh, tých demonstrátov, ktorí sa zúčastnili na tomto pochode. Našťastie eh, týchto eh, belgická policia tiež zadržala, odstránila z davu, ale aj toto vlastne vnímame, že tu vôbec boli, to vnímame ako obmedzovanie našej slobody zhromažďovania a slobody vyjadrovania, dokonca ešte aj mimo hraníc našej krajiny, teda tu priamo v srdci Európskej únie. Taliansku v júli 2017 e, e, mi bolo zabránené, e, aby som sa dostal do Talianského senátu a tam, pritom som tam bol oficiálne, formálne aj pozvaný a vlastne moje právo na slobodu vyjadrovania bolo obmedzené tu v Európskej únii, napriek, teda vďak, respektíve v dôsledku toho, že e, sa tu prejavil vplyv čínskej vlády. Môžem vám povedať e, aj o svojich e, pokusoch zúčastniť sa na zasadnutiach OSN, napríklad pred troma týždňami, aj napriek tomu, že som bol schválený na to, že teda môžem navštíviť fórum pôvodného obyvateľstva. Nakoniec z hľadiska bezpečnostných obav mi nebolo umožnené zúčastniť sa. Takže e, nastal tu akože zmetok, ale v podstate išlo odmietnutie e, povolenia na to, aby som mohol e, vstúpiť na územie OSN a predniesť svoje stanovisko. 25. apríla po vysokej, po, teda po intervencii vysokého predstaviteľa E, Spojených štátov a nemeckého, nemeckej parlamentnej misie mi však nakoniec bolo umožnené. A teda aj z časti vďaka vplyvu vysokých predstaviteľov OSN mi teda bolo umožnené teda získať akreditáciu. A predsa bol som odtiaľ vyhodený e, v tretí deň konania tohoto fóru, fóra bez toho, že by mi bolo vysvetlené, prečo som bol takto neprávom odmietnutý. Takže toto tiež je prejavom čoraz väčšieho negatívneho vplyvu Číny aj v rámci OSN. A Čína takto porušuje zásady a hodnoty OSN, teda samotnej tejto organizácie. Čína okrem toho e, pôsobí hrubým nátlakom aj na medzinárodné spoločenstvo a medzinárodné na nadnárodné firmy, ovplyvňuje podnikateľov v Číne, napríklad Apple alebo Airbnb. Uh, umožnili e, prístup k dátam alebo Mercedes bol taktiež prinútený k tomu, aby sa E, oficiálne ospravedlnil za to, že e, použil nejaký citát z Dalajlámu vo svojej reklame a tak ďalej. Takže ide o to, že sa tvrdo presadzujú normy, ktoré uplatňuje čínska komunistická strana. Čínske veľvyslanectva sa snažia taktiež e, pozastaviť činnosť Ujgurov, napríklad vo vzťahu ku akademickej obci. Takže presadzujú sa tvrdo princípy konfuciánskych inštitúcií. Ujguri a žiadajú len dodržiavanie svojich, tých práv, na ktoré majú nárok. A preto by sme uvítali podporu medzinárodného spoločenstva a preto všetkým Európskej únie. Ak milión Ujgurov, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní v týchto táboroch, e, majú byť teda, ak tieto osoby prepustené, potrebujeme, aby sa Čína, pardon, aby sa Európska únia postavila Číne a aby konala. tak medzinárodného spoločenstvo nemá toľko odvahy alebo empatie, aby sa vyjadrila, vyjadrilo proti masívnemu e, porušovaniu ľudských práv Ujgurov, potom e, otázka e, slobody a demokracie je na váškach. A chceme naozaj, aby fungovali spoločné, teda globálne skutočné ľudské práva, mali by sme teda bojovať aj za práva Ujgurov. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. A teraz dávame slovo pánovi Deliusovi z organizáciu Spoločnosť pre Orozené národy. Dámy a páni, a zastupujem organizáciu e, Spoločnosť pre ohrozené národy, Venujem sa etnickým a národným, mostným menšinám a tak ďalej. A to sa týka teda konkrétne Číny. A sme svedkami ozaj vážneho porušovania práv Eh, Ujgurov, Kazachov, Mongolov, aj Tibetanov v autonómnych regiónoch naspriek tomu, že tieto práva boli garantované medzinárodnými dohovormi, čínskou ústavou a čínskymi zákonmi. Odkedy eh, čínsky prezident Xi Jinping sa ujal moci eh, v roku 2013, odtedy sa podstatne zhoršili ľudskoprávne aspekty fungovania spoločnosti v Číne. Naozaj sme zaznamenali veľmi vážne krízové situácie z hľadiska kvantity aj kvality, predovšetkým e, pozdĺž hranice e, e, Strednej a Južnej Ázie. Nehovoríme len o porušovaní individuálnych ľudských práv, teda práv jednotlivcov, ale týka sa to celých etnických skupín a náboženských skupín. Ujguri Kazasi, Kazachovia v oblasti Xinjiang, v tomto autonómnom regióne, tieto e, skupiny sú prenasledované práve kvôli svojmu etnickému pôvodu. Aj napriek tomu, že sa tvrdí, že Ujguri a Kazachci, Kazachovia pardon, e, žijú v etnickej harmónii, e, nie je to pravda. Dokonca aj vysoko predstaviteľní, vysokí predstavitelia komunistickej strany, ktorí pochádzajú z týchto menšín, často sa sú postavení pred súd a odsudení na dlhé tresty. Vzhľadom na veľmi rozšírenú persekúciu príslušníkov týchto eh, etnických skupín eh, sú podstatne viac a viac obmedzené ich práva. Hlavne sa to týka napríklad eh, moslimských Kazachov a Ujgurov. v žiadnej inej provincii alebo v regióne Čínskej republiky sa tak tvrdo nepresadzuje spôsob kontrola. Xinjiang sa stal určitým laboratórium v Číne, kde sa odskúšavajú veľmi moderné technológie na mm, prevenciu verejných protestov. Napríklad sa využíva aj umelá inteligencia. Ďalej, týka sa to aj využívania sociálnych médií a internety e, Často sú títo napríklad webmasterovia a správcovia sieti často zatýkaní a odsudzovaní na dlhé tresty. Táto situácia e, vedie len k narastaniu e, napätia medzi etnikami a narastaniu e, násilia taktiež. Je veľmi alarmujúce, že sa zneužívajú tajné e, zachytné a reedukačné centrá v Šinžiaku a dochádza tu práve ku e, tzv. reedukácii Ujgurov a Kazachov. Tisíce Kazachov a Ujgurov e, boli zatknuté a bez toho, že by e, boli nejak súdení tieto osoby, proste ich len umiestnili do týchto zariadení a tam vážne trpia. Po potom, povedzme, čo došli do Šinčianku, eh, aj <clears throat> treba z ľudia s akademickým vzdelaním, alebo eh, aj študenti eh, sú násilne takto eliminovaní. Je to veľmi negatívne posolstvo pre všetkých mladých Ujgurov alebo Kazachov, ktorí sa snažia o medzietnické porozumenie a bojujú o skutočné uplatňovanie práv Ujgurov, ktoré vlastne sú zakotvené aj v čínskych zákonoch, ale sa neuplatňujú. Čínske orgány e, vzbudzujú e, práve tendencie radikalizmu a porušujú e, mierové spolužitie medzi týmito etnickými skupinami. Čiže koná sa niečo, čo je úplne v rozpore s tým, e, čo stanovujú aj príslušné zákony v súvislosti s etnikami v Číne. A e, napríklad pri e, ťažbe uhlia a pri produkcii prínu, Tu ide o dôležité oblasti. Mongolsko umožnilo taktiež e, kontrol mongolskej spoločnosti v tomto zmysle a e, aj týmto mongolským pastierom napríklad, ale aj intelektuálom, ktorí protestovali proti porušovaniu ich práv, e, proti ním boli použité veľmi tvrdé opatrenia. Napríklad niekto, tam sa tu spomína konkrétne osoba, ktorá vydala dielo o dejinách Mongolska, tak je eh, odsudená na 19 rokov. Ale sú tu aj osoby, ktoré sú stále ešte uväznené, bez toho, že by vôbec boli nejak súdené. Čínske orgány uplatňujú tzv. politiku izolácie Xinjiangu v, eh, v rámci, okrem toho aj v tzv. vnútornom Mongolsku a v Tibete. Je to ozaj zámer aby sa nedost, proste nedostali von informácie o porušovaní ľudských práv v týchto regiónoch. Dokonca v zahraničí, v zahraničí a aj pokiaľ ide o ľudskoprávne mechanizmy OSN, čínske orgány sa snažia zablokovať e, ozajstnú diskusiu alebo e, nejaké správy, ktoré by poukazovali na porušovanie ľudských práv Kazachov, Ujgurov, Mongolov a Tibetanov a persekovaní Urgúri, Kazachové, Mongoli a Tibeti potrebujú väčšiu mieru e, podpory a posilniť, potrebujú taktiež posilniť povedomie. A preto e, vyzývame Európsku, e, Európsky parlament a ESVČ, aby sa vo vzťahu k Číne venovali aj tejto národnostnej politike. A vyzývame tiež Európsku úniu, aby trvala na voľnom prístupe žurnalistov a ľudskoprávnych expertov do Xinjiangu, do tzv. vnútornej oblasti Molgonska a Tibetu. Ide o to, aby nedochádzalo k ďalšej persekúcii v oblasti etnických a náboženských skupín. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať kolegov, či nemajú nejaké otázky. Nech sa páči, ak áno, máte slovo. Nevidel som vás, pán Darkinson. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda požiadali ma, aby som prečítal vyhlásenie za nášho kolegu pána Trojkoša, ktorý tu nemôže byť pretože mu zrušili let. Je to jeden z iniciátorov dnešného, dnešného rozhovoru, diskusie výmeny názorov. A toto je jeho vyhlásenie. Som veľmi rád, že náš podvýbor zaradil ľudské práva v Číne na, do programu v Xinjiang autonómnom regióne. Dnešná výmena názorov je vhodne načasovaná akcia po podobnom úsilí minulý rok. Som veľmi rád, že je tu pani Sophie Richardson s nami a že môžem privítať aj Dolkona Isa, predsedu Svetového ujgurského, kongresu. Veľmi si vážim dnešné eh, stretnutie. Chcem sa poďakovať aj Tomovi Landerovi za jeho príspevok a za to, že tu môžeme hovoriť na ochranu utláčaných. Je to precedens pre budúcu spoluprácu Znepokojujú nás vy, e, zhoršenie ľudských práv v Číne. My si uvedomujeme a oceňujeme rastúci vplyv Číny regionálneho aj celosvetového charakteru a dúfame, že to bude mierovo pokračovať, ale jedna vec musí byť jasná. Nemôže to pokračovať na úkor ľudských práv a ľudskej dôstojnosti teórii. Čínske vedenie hovorí, že rešpektuje tieto hodnoty a dokonca ich zakotvilo do ústavy, ale v praxi však máme brutálnu prax, ktorá rastie systematické úsilie strany umlčať e, Ujgurov a ich identita je ohrozená už strácajú svoje právo používať jazyk a slobodu modlenia sa. To vedie k úplnej asimilácii v konečnom dôsledku. Ja som z bývalej komunistickej krajiny a obávam sa, že tieto veci sa už dejú. Obávam sa, že to bohaté kultúrne dedičstvo a ich životy sú obetované a by mohol vzniknúť autoritatívny, brutálny systém. Kampaň zbierať vzorky DNA od všetkých obyvateľov vo veku od 12 do 65 je ďalšia snaha rozšíriť kontrolu nad obyvateľmi, ktorí už žijú pod veľkým dohľadom. Tisíce boli poslaní do politických vzdelávacích, prevychovávacích stredisk. Musíme naďalej podporovať tých, ktorých prenasledujú. Musíme pomáhať doma aby nemuseli utiecť k nám. Vyzývame anglické úrady, aby prepustili všetkých zaistené osoby a rešpektovali vlastnú ústavu. Nech je to to posolstvo dnešného dňa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tu dnes hovorili. Bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi sa teším, že tu všetkých vidím. Uvedomila som si, že všetci ste sa venovali na e, problematiku prevychovávacích e, táborov Xinjiang. Mohli by ste o tom ešte niečo viac povedať? Čo predpokladáte? Koľko ľudí je tam? Aký je dôvodom to, že sa tam dostanete preto, lebo potrebujete, alebo vás nejako prichytili, alebo sa e, vás prichytili pri vykonávaní náboženských obradov. Potom mám ešte otázku na pani Richardson. Počuli sme veľa príkladov o tom, aká je situácia vo väzniciach v regióne Xinjiang, žiaden prístup k lekárom, žiadne návštevy, samotky Dá sa to aplikovať aj na ďalšie regióny? V Číne je tu tiež veľká potreba konať a predpokladám, že je tu aj niekto z vonkajšej služby. Aj mňa by zaujímalo, aká je podľa vás táto situácia, ako, sa, ako intenzívne pracujete na prípadoch jednotlivých e, pos, odsu, posu, e, zaistených. Pani Richardson, ste povedali, že, sú, e, že je tu veľká obava tej nadnárodnej spolupráce, pretože ide o ľudí, ktorí sa potom nepriamo podielajú na porušovaní ľudských práv v Číne. Ako, a to je tiež ten odkaz na tie prevýchovné tábory, ktoré sú v Číňan. A moja posledná otázka Hovorilo sa o tom, hovoril o tom demokratický poslanec kongresu, profesor Ilham Toti. Aj tu v parlamente ho podporujeme. A chceli sme poukázať na jeho situáciu. A samozrejme, že žiadame jeho bezpodmienečné prepustenie ale je to veľmi ťažké. Pokúšali sme sa o to už minulý rok dostať na shortlist pre Sacharovovú cenu a ja môžem vás len ubezpečiť, že aj Európska únia sa e, stále snaží tematizovať jeho prípad. Ďakujem. Dobre. Ďalší. Ďakujem, ďakujem a vítam všetkých rečníkov. Mám stručnú otázku Ehm, Spojené štáty, ktoré sme tu videli na obrazovke, hovorili o tom, že sa ničia tisíce mešít alebo odstraňujú a pokračuje prenasledovanie ujgurskej komunity. Chcem sa spýtať, kto vlastní tieto mešity? Boli to štátne mešity a ak došlo k ich zničeniu, odstráneniu, čo sa potom stalo? Čo sa stalo s týmito s buraniskami, To je moja otázka. Teraz pán Celer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý týždeň sme boli s výborom pre parlamentnú spoluprácu v Kazachstane. A Kazaši majú veľmi úzke vzťahy s Ujgurmi, či tradiční, kultúrne, jazykovo a boli sme prekvapení, ako vysoký predstaviteľ kazašskej vlády eh, vyjadril svoje znepokojenie nad tým, čo sa deje v Číňang a to, ako postupujú čínske úrady voči Ujgurom. Avšak súčasne aj povedali, že povedzme to takto, že nemajú tú odvahu aj oficiálne protestovať vzhľadom na politický a ekonomický tlak Číny na Kazachstan. Avšak boli by veľmi radi, keby medzinárodné spoločenstvo, a tu počítajú najmä z EÚ, ako aj z OECD a Radou Európy, aby sa tieto ujali tejto témy a pokúsili sa e, prejaviť svoj vplyv na Čínu aj v tejto oblasti, pretože situácia Ujgurov na západe ľudovej, e, ľudovodemokratickej republiky Číny je veľmi e, otázna, zložitá, náročná. Ďakujem. A teraz odpovede. Každý môže mať žiaľ len dve minúty, pretože nemáme už viac času. Pani Richardson, ak vám môžem poprosiť, ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa rýchlo odpovedať, najmä pokiaľ ide o spoluprácu. Nemáme dokumentálne nejaké spolupráce na oblasti politických prevychovávacích centier Chang eh, sme videli americkú firmu, ktorá ktorá pracuje na sekvencovaní DNA, a spolupracuje s bezpečnostným úradom a opakovane sme sa vracali k tejto firme a pýtali sa ich, aké kontrolné mechanizmy majú k dispozícii, aby zabránili pre, eh, ne, oprávnenému používaniu ich technológie. A toto je len jeden príklad z tých mnohých oblastí e, firiem, ktoré pracujú v oblasti dohľadu a treba ich naozaj veľmi často navštevovať. Čínske väznice Čingčang e, je veľmi náročná situácia, zlý prístup k lekárom a podobne. A kto koho posielajú do tých prechychovávacích centier, sú to ľudia, ktorí majú politické názory, náboženské presvedčenie a to, či majú rodinu v zahraničí alebo cestujú do zahraničia. To všetko sa považuje za prejavy politickej nelojalnosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. Pani Richardson. pokiaľ ide o politické prevychovávacie strediska, tak to sú nacistické koncentračné tábory. Dnes nevieme, čo sa tam deje. Máme veľmi malý, malé informácie. Všetká komunikácia bola prerušená a Čína stále hovorí, že prevýchovné e, tábory sú tým začiatkom. Privážajú tam ľudia a že do poludnia majú vyučovanie a po obede pôjdu domov. Ale nič také nebolo. Je to zavreté ako väznica a už sme e, zažili aj prípady úmrtí v týchto koncentračných táboroch. Máme Sali bol dobrý prísť príklad. A medzinárodné médiá už o tom hovoria, že došlo k viacerým úmrtiam v týchto prevychovávacích, respektíve koncentračných táboroch. My hovoríme, že je tam milión ľudí, nevieme to potvrdiť. Niektorí e, ľudia utiekli do Európy a USA, tí hovoria o dvoch miliónoch, milióne, ale určite svetkovia navštívili Kaškarhota oblasť a ľudia nikoho, nie sú tam žiadni muži, len deti a ženy. Takže je veľmi ťažké potvrdiť tento počet. A potom ďalšia otázka, pokiaľ ide o tie mešity. Bývalý e, stranický tajomník e, Tibetu je teraz v Ugurskom regióne týmto tajomníkom a začal s novou stratégiou a pravidlami a jednou z nich sú mešity. Cieľom sú mešity. Odhaduje sa, že od augusta 2016 došlo k zničeniu 3 až 5 tisíc mešit tieto mešity boli vraj prázdne, pretože ľudia nemôžu ísť do mešit. Sú iné obmedzenia a na niektorých mesia, miestach vydávajú preukaz a bez preukazu nemôžete do mešity. A, a minulý rok cez Ramadán, a čo bude dneska cez Ramadán, minulý rok pred Ramadánom sme mali zakázané hľadovať. Zamestnávateľia, žiaci, a tak ďalej dávali cez obed e, e, e, jedlo a vodu a nútili piť deti a jesť, ako aj zamestnancov, práve cez Ramadán a kto sa nenajedol a chcel hľadovať, toho potrestali. A chcel postiť, toho potrestali. Ešte otázka pani Lochbier týchto prevychovávacích táborov. Je to naozaj nový jav, ktorý vidíme od minulého roka a ja ako Nemec by som nepoužil ten istý výraz, ako ste vy použili Dolkun. Ja by som nehovoril o koncentračných táboroch, ja by som povedal, že sú nezákonné zadržiavacie tábory. Nie je vôbec jasné, ako tam sa ľudia dostali, ako tam vôbec žijú. Neviem si predstaviť, ak, že to je možno normálny pracovný tábor, ktorý sme videli v Číne, v posledných desaťročiach, ale niekedy to bolo aj uvádzané ako strediska vzdelávania, vzdelávacie strediska firiem. Je tam zavretá budova, nemôžete do nej vstúpiť ani z nej výjsť a nakoniec ľudia v budove tam musia zostať mesiace niekedy viac ako rok. Viacerí ľudia zmizli od minulého roku a my a ich rodiny príslušníci nevedia, kedy tí ľudia budú prepustení. Takže je to úplne nový jav, špecifický pre Činčang autonómny región. A chcem sa obrátiť na pána Celera a na to, čo povedal, pokiaľ ide o Kazachov. V týchto prevychovávacích ta- edukačných táboroch sú nielen Ujguri, ale aj Kazaši. To je nový jav, nikto o tom nehovorí len niekoľko novinárov sa ujalo týchto kazašských prípadov a e, začalo to v roku 2016-17, potom študenti z cudziny sa mali vrátiť do ľudovej, do Číny, ale táto politika, ktorá sa aplikovala na ujgurských študentov, sa teraz aplikuje na kazašských študentov a vidíme, že mnoho Kazachov teraz zostáva v týchto reedukačných táboroch. A chcel by som sa vyjadriť tomu, čo ste vypovedali. Ja chápem, že vláda Kazachstanu je znepokojená touto situáciou v Činčangu a že nechcú veľa hovoriť o situácii Kazakov, Kazachov, pretože je to asi 500 tisícová menšina v Čingčang autonómnom regióne a tí sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Je... ale začalo to len pred pár mesiacmi. Je to veľmi podobné ako Ujguri. Je to nová etnická a náboženská línia. A máte pravdu, keď to opisujete túto situáciu, že kazašská vláda je vo veľmi zložitej situácii aby kritizovala inú krajinu veľkého suseda, Čínsku ľudovú demokratickú republiku, ale Kazaši sú znepokojení, pretože to, čo sa deje dneska, je to, že je tu úplná izolácia Kazachov v autonómnom regióne Činčang, nemôžu mať ani kontakty s Kazachmi v Kazachstane a je to veľmi náročná situácia, lebo majú pocit, že dochádza k zničeniu ich spoločnosti. Ďakujem. Teraz by sme si mohli vypočuť ešte komisiu a príslušnú e, pracovníčku zodpovednú za bilaterálne vzťahy s Čínou, e, e, pani Abigail Vasilier. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za tieto tri prezentácie. Za vonkajšiu službu môžem povedať, že zdieľame vaše obavy, pokiaľ ide o zhoršenie ľudskoprávnej situácie v Číne, najmä pokiaľ ide o otázku náboženských a etnických menšín v Xinjiang. Chcem sa vrátiť k tejto otázke pani Lochbiller, a to sú politickí väzni. A EÚ opakovane vyjadrila svoje znepokojenie čínskym orgánom. Ľudskoprávny dialog z júna 2017 bol príležitosťou na to, aby sme predložili zoznam osôb, ktoré e, u ktorých sme žiadali okamžité prepustenie a ktoré boli politickými väzňami Bilaterálne sme e, hovorili aj o tejto otázke, keď naša predstaviteľka navštívila Čínu, zúčastnila sa aj strategického dialogu v apríli 2017. Najbližší strategický dialog bude 1. júna 2018 a táto otázka bude zaradená do programu. EÚ nedávno vyjadrilo tieto obavy aj na e, viacnárodnej úrovni a e, spomenul aj konkrétne mená e, uväznených osôb. A osobit, náš osobitný predstaviteľ pre ľudské správa sa vyjadril na 7. zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN a vyzval Čínu, aby dodržiavali slobodu prejavu a ďalšie základné ľudské práva. Toľko za komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, skončili ste? Áno, chcela som byť stručná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za vašu účasť na tejto výmene názorov. Myslím si, že takéto stretnutie je veľmi dôležité. Považujem ho za užitočné, aby sme si, tu, aby sme si vymenili naše názory a zistenia pri tejto téme. A v prvom rade chcem aj vyzvať k väčšej zodpovednosti Európskej únie eh, voči Číne pretože treba túto otázku úplne vyriešiť. Ďakujem všetkým za príspevky a vyjadrenia. A teraz budeme mať rokovanie za zatvorenými dverami, takže chcem poprosiť všetkých, ktorých sa